podpora Európsky parlament. Parlament berie toto na vedomie a informuje o tom príslušné rumunské orgány. Ehm, skupina EFDD, EFN a EKR ma e, požiadali o e, nominácie a e, zmeny vo výboroch. Nájdete tento zoznam priložený k